Dobré popoludne všetkým, vítam vás na tomto osobitnom stretnutí výboru AFED. Máme troška oneskorenie a preto navrhujem, aby sme začali. A to hneď. E, potrebujeme schváliť program. Ak nemáte námietky, navrhujem schváliť program e, e, tak, ako bol pozmenený a E, oznámenie predsedajúceho nie je žiadne, takže môžeme ísť e, priamo k bodu 3. Vítam pána komisára Olivera Barheja, ktorý bude hovoriť e, o čerstvo zverejnených návrhoch, ktoré sa týkajú metodiky rozšírenia Európskej únie. Ďakujem, že ste prišli e, na túto výmenu názorov. Toto je už taká zabehnutá prax, e, že sa návrhy, ktoré sú politicky dôležité, prezentujú priamo Európskemu parlamentu. Ja vítam to, že rola parlamentu je plne rešpektovaná a Eh, eh, že sú eh, poslanci včas informovaní, aby mohli preskúmať proces pristúpenia. Takže máme len niekoľko minút, takže prosím, hovorte 10 až 12 minút, potom budú otázky, odpovede a budeme samozrejme trvať na dodržanie rečníckého času. Um, aj zo strany eh, poslancov. Máte slovo, pán komisár. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť eh, a za to, že ste zorganizovali toto stretnutie konkrétne pre mňa, aby som mohol prezentovať nový návrh komisie o metodike rozšírenia, ktorá sa týka Západného Balkánu. Dámy a páni, som veľmi poctený tým, že tu môžem byť a prezentovať vám plány o dôveryhodnej perspektíve EÚ pre Západný Balkán. Rozšírenie EÚ je mm, vrcholnou prioritou pre túto komisiu a e, perspektíva plného členstva pre Západný Balkán je v záujme e, hospodárskom aj e, bezpečnostnom Európskej únie. Ide o silnú a zjednotenú Európu. Pracujeme v troch smeroch. A tak sa snažíme oživiť tento proces e, rozšírenia. E, zrevidovaná metodológia a metodika prístupových rozhovorov, to budeme hovoriť o tom dnes, potom otvorenie rokovaní, prístupových rokovaní so Severným, Severným Macedónskom a Albánskom, po tretie plán hospodárskeho a investičného rozvoja pre e, celý Balkán, ktorý bude prezentovaný na Zahrebskom samite 6. a 7. mája návrh e, na zrevidovanú metodiku rozšírenia má za cieľ e, zdôveryhodniť e, rokovania o prístupe, zvýšiť ich predvídateľnosť a dynamiku a takisto dať tam politický impuls. Nejde o nejakú zmenu, ale o posilnenie a zrýchlenie toho procesu a cieľom je plné členstvo. Pozráme sa na to, ako treba zlepšiť E, tieto nástroje. E, to znamená najmä e, právny štát a hospodárstvo. Tieto prvky musia mať konkrétne výsledky v teréne, zlepšovať kvalitu života, hospodárske výsledky a to v celom regióne. A to sa stane len vtedy, keď to tempo nebude len udržiavané, ale zrýchlené. Metodika vychádza zo štyroch princípov dôveryhodnosť. Prístupové rokovania musia vychádzať zo zájomnej dôvery a, a lídry západného Balkánu musia postupovať dôveryhodnejšie pri vykonávaní požadovaných reforiem, najmä pokiaľ ide o právny štát. E, ide o to, aby e, boli e, riešené legitimné výhrady členských štátov a občanov. A Eh, samozrejme, eh, právny štát a fungovanie demokratických inštitúcií, verejnej správy a reforma verejnej správy a dodržovanie ekonomických eh, kritérií, toto je všetko veľmi dôležité. E, člen, Európska únia bude postupovať podľa zásluh, podľa tohto princípu, to znamená, e, kandidátske krajiny musia splniť e, kritéria a Európska únia sa zaviaže, že postupia potom do ďalšieho kroku procesu. Potom politické nasmerovanie. Ten proces musí byť silnejší, pokiaľ ide o politické vodcovstvo na oboch stranách to znamená maximálne zapojenie mm, kandidátskych krajín prostredníctvom samitov EÚ Západný Balkán a ministerských stretnutí. Okrem toho chceme zapojiť členské štáty viac a dať im viac príležitosti na monitorovanie a revíziu procesu, tak aby sme e, sledovali e, vykonávanie základných reforiem. E, po tretie, dynamickejší proces. Ďalšia dynamika znamená zoskupenie e, kapitol do šiestich tematických e, klastrov e, reformy, trh, konkurencieschopnosť, inkluzívny rast, zelená agenda a udržateľná konektivita spoločne so zdrojmi polnohospodárstvo a vonkajšie, polnohospodárstvom a vonkajšími vzťahmi. Toto umožní podrobnejšiu politickú diskusiu o tematických oblastiach a identifikovania možnosti zapojenia e, do e, politik EÚ. Rokovania o každom klastri sa budú otvárať ako celok a nie ako jednotlivé kapitoly. Klaster e, o právnom štáte, ekonomických kritériách a reforme právnej štáty bude samozrejme ústredný a bude otvorený ako prvý a zatvorený ako posledný. Potrebujeme dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach, kým sa otvoria ďalšie klastre. Veľmi dôležité reformy sa budú implementovať pred otvorením a časový rámec pred otvorením a e, klastru a uzatvorením jednotlivých kapitol by mal byť obmedzený e, pokiaľ možno na jeden rok. Štvrtý princíp, predvídateľnosť pre obe strany, väčšia jednoznačnosť toho, čo očakáva Európska únia od e, nových krajín, definovanie podmienok a toho, aký pozitívny vplyv E, bude mať prístup, pokrok a aké negatívne dôsledky bude mať nedostatok pokroku. Poskytneme jasné stimuly v priebehu času pri implementácii kľúčových reforiem, najmä e, prostredníctvom postupného začlenovania do e, trhov. Čím bude rýchlejší tento postup, tým rýchlejšie sa budú krajiny približovať k EÚ. Zároveň treba mať dôveru, že sa príjmú potrebné opatrenia tam, kde situácia stagnuje alebo sa vracia späť. Takže opatrenia, e, sankcie a podobne. E, to e, bude uplatne, tie sankcie sa uplatnia v prípade stagnácie alebo v prípade, že sa situácia vráti, vráti späť. Otvorenie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom by e, malo nastať ešte pred summitom e, o Západnom Balkáne, pretože obe krajiny sa snažia a zapojili sa do reforiem. My monitorujeme pokrok a informujeme o tom členské štáty a budeme to tak robiť aj tento mesiac. A aby sme boli dôveryhodný partner, musíme plniť svoje sľuby ako Európska únia. A pri príprave na Zahrebský summit eh, prídeme s návrhmi zameranými na hospodársky rozvoj s cieľom intenzifikovať našu prítomnosť na Západnom Balkáne, zvýšiť investície a eh, zmenšiť eh, ekonomické rozdiely. Na záver, ako vidíte, toto je ambiciózny program a budeme potrebovať vašu podporu, aby sme ho mohli splniť. Musíme uvažovať spoločne, aké konkrétne opatrenia môžeme prijať, aby sme e, dostali na Západný Balkán investície a podporili sociálnu a hospodárskú integráciu a prístup e, na jednotný trh a vytvárať e, pracovné miesta, a príležitosti, zlepšiť obchodné podnikanie a investície a takisto zastaviť brain drain z tohto regiónu. Takže sa teším na vaše názory a na vaše otázky. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. Varhej za tieto úvodné slova. Mám tu celý rád kolegov, ktorí by sa chceli ujať slova. Samozrejme nie, každý bude schopný sa vyjadriť, ale koordinátori dostanú po dve minúty za EPP. Pán Gale, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, ďakujem najmä za to, že ste sa s nami podelili o Eh, informácií ohľadom eh, tohto oznámenia s týmto výborom AFED. My ako EPP vítame a podporujeme toto oznámenie o novej stratégii pre rozšírenie. Eh, myslím, že je dobre vidieť, že tento proces sa posilňuje, oživuje a že je čoraz viac dôveryhodný aj politicky. To je dôležité vo vzťahu k, k kandidátom E, keď e, stanovíme kritéria, oni ich splnia, tak, sa, tak musia mať istotu, že sa to potom všetko naplní. No a je to dôležité vo vzťahu k e, už členským štátom. To znamená, že v prípade, že kandidátska krajina neplní svoje neplní požiadavky, tak že z toho budú vyvodené dôsledky Takže to je veľmi pozitívne, že máme takúto možnosť eh, zahrnúť krajiny, ktoré sú v tomto procese. Už sú určité programy, eh, ktoré existujú pre členské štáty, hm, ktoré by sa mohli vzťahovať aj na ne a to je pozbudzujúce. A politicky vzaté je dobré mať mechanizmy, vďaka ktorým sa môžu členské štáty zapojiť do rokovaní prostredníctvom svojich expertov. Tak, aby sa zapojili do celého procesu a nevnímali to tak, že sa to deje len v Bruseli, v nejakých e, kanceláriách. No a samozrejme, aj naše zapojenie je dôležité do celého procesu a preto vítam prioritu mm, člensk- e, právneho štátu, posilneného dialógu a priebežného monitorovania a silnej politickej roli mm, našich inštitúcií v tomto prípade. Ďakujem vám. Ďakujem, pán Galer. A kým sa pozrieme na film, na e, e, platne, pán Picula má slovo. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, ďakujem za to, že ste prišli pohovoriť o tejto veľmi dôležitej téme a za novú metodiku pre rozšírenie. História EÚ e je históriou rozšírenia a e, interne aj externe možno EÚ e obnovovať súčasne. Jeden proces nevylučuje druhý. Je dobrá správa, že komisia podčiarkla európsku perspektívu na západnom Balkáne. Socialisti a demokrati to vždy podporovali a očakávam e, plné e, nasadenie komisie, že bude strážcom tohto prístupového procesu. Rozšírenie EÚ na Západný Balkán je vrcholnou prioritou, to ma teší pre komisiu, ale mám otázku. E, chcel by som ako spravodajca za Čiernu horu sa spýtať, či sa to bude týkať tento proces aj Čiernej hory a Srbska. A alebo len krajín, ktoré majú otvoriť rokovania. E, na tlačovej konferencii som sa dozvedel, že to závisí od ich rozhodnutia. Ako to bude fungovať v tomto konkrétnom prípade? Viete, že máme veľký investičný plán pre tieto krajiny. A chcem sa spýtať, či je už nejaký časový, časový harmonogram, ale, alebo či sú už nejaké za, e, počiatočné plány. A pokiaľ ide o tú otázku revizibilnosti vy ste povedali, že ten klaster bude trvať aspoň rok, alebo prednostne rok. Ale ako odhadujete celkovú dĺžku rokovaní, povedzme 6 rokov? Ďakujem Tonino Picula za skupinu Renew, pani Patmant. Ďakujem, pán eh, komisár, za tieto informácie. Ďakujem za prezentáciu. Hovorí pani Valtmans. Ďakujem vám za reformy. My v Renew Europe sme veľmi spokojní s týmito reformami, lebo už dlho e, tlačíme na väčšiu transparentnosť a jasnosť, takže som rád, že ste prišli s touto novou metodikou. Myslím, že dôveryhodnosť a predvídateľnosť sú presne to, čo, by, čo európsky občania očakávajú od inštitúcií a ešte radšej sme, keď sa tu hovorí o respekte právneho štátu a základných e, právach a že, e, člensk, že kandidátska krajina sa môže pripojiť len v prípade, že dodrží tieto dva princípy. To je pre nás zásadné. Myslím, že už nášho názvu Renew Europe e, vyplýva, že pre nás je dôležité aj to, aby e, sa Európska únia zreformovala, aby e, aj tie nové e, krajiny lepšie zapadli. Takže na tom sa budeme podielať v rámci týchto rokovaní. A mám ešte jednu otázku. Máme tu určitú metodiku pre kandidátske krajiny. E, takže mohli by ste nám objasniť, e, ako to je v prípade týchto dvoch ďalších. Ďakujem za e, skupinu ID. Som nedostal žiadnu požiadavku o slovo. Vy ste zo skupiny ID. Chceli by ste sa ujať slova? Áno? Áno, ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár. Mňa zaujíma, ako konkrétne chcete podporovať a štruktúrovať záruku mm, záruky pre e, právny štát v týchto krajinách, právny štát a tie záruky, že tieto krajiny sa skutočne otvoria mm, konceptu právneho štátu, že sa stanú právnymi štátmi, to je v podstate záruka mm, správneho fungovania moderného európskeho štátu ale nie je mi jasná metóda, ako to chcete sledovať v týchto krajinách, ako chcete tieto krajiny e, podporovať e, na tejto ceste. Ďakujem. Ďakujem pekne a za zelených dostane prihlásený rečník, pani von Kramon Taubadel. Ďakujem pekne, pán komisár, za to, že ste sa s nami podelili o tento návrh. Ďakujem veľmi pekne. My si to veľmi vážime, pretože je to vlastne v súlade aj so záväzkami z Tesalonik a takisto je to aj posilnený prístup zo strany komisie. Podporujeme clustering v oblasti negociačných kapitol, pokiaľ ide o rokovania v týchto jednotlivých kapitolách. Takisto ste spomenuli, že musíme oceniť určitú rýchlosť, že by sme mali postupovať dynamickejšie na to, aby sme umožnili to, že tieto krajiny budú mať možnosť alebo príležitosť mať prístup, vstup, ale zároveň, aby dostali teda aj feedback z našej strany. Takisto by sme chceli zdôrazniť tú možnosť na úrovni flexibility, pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania so Srbskom a Čiernou horou. Avšak je tu jeden bod, kde máme určitú mieru kritiky, pokiaľ ide revidovanú metodológiu, práve pokiaľ ide o príspevky za členské štáty. Myslím si, že to nie je v našom záujme, aby sme tu spolitizovávali alebo generovali tieto údaje na úrovni väčšej politizácie. Mali by sme sa tomu vyhnúť a máme tu expertov na úrovni komisie, ktorí by nám mali dávať tieto údaje a nie členské štáty, ktoré to možno robia z nejakých politických úmyslov. A ešte jedna vec, radi by sme boli, aby Kosovo bolo v plnej miere uznané, čo možno najskôr. Vy hovoríte o normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom pre nás je to jednoducho hlavným cieľom, aby bolo v plnej miere uznané. Samozrejme je aj v záujme, aby sme mali balíček ešte pred summitom, to znamená v máji. A radi by sme videli, aby ste podporovali túto myšlienku ešte pred summitom, ale aj počas summitu samotného. Ďakujem pekne za EKR a na Fotiga. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás, vážený pán komisár, že ste ste sa podelili o tento, to, túto víziu komisie v oblasti rozšírenia. Je veľmi dôležité, aby sme brali do úvahy aj našu reakciu, pokiaľ ide o už predchádzajúce rozhodnutia rady. Ja si myslím, že pokiaľ ide o tie návrhy, ktoré sú tu odprezentované, v podstate ste skombinovali všetko to, čo tak či tak už bolo vyelaborované na základe tej skúsenosti, ktorú má Európska únia v oblasti rozširovania. Veľmi jasne sa vám to podarilo však zoskupiť a prezentovať pre našich partnerov, tak aby títo mali možnosť hodnotiť ten proces rovnako ako aj my, aj pokiaľ ide o eventuálnych ďalších kandidátov za ten istý región, ktorých možno sa to týka. Ja vítam to, že sa zdôraznili kodanské kritériá. Ja si myslím, že clustering kapitol je veľmi múdry prístup, môže po, podporiť tú dynamiku celkového procesu. Chcela by som povedať, že je rovnako dôležité, aby sme poukázali na možnosti uzatvárania jednotlivých kapitol, pretože tu máme taký hlavný klaster a to je dôležité. Čo však ja vlastne vidím v rámci tohto návrhu, čo je pravdepodobne najlepšou súčasťou tohto návrhu, je ten pozitívny message, posolstvo. A my potrebujeme pozitívne posolstva, ktoré ako EÚ vyšleme na to, aby sme susedom do susedstva medzinárodnému spoločenstvu a všetkým tým, ktorí by sa chceli k nám pridať, vyslali. Tento proces je realizovateľný, možný, možný, a my môžeme potomknúť výsledky. Mňa by teda zaujímalo, aké reakcie malo Severné Macedónsko a Albánsko, ako vy hodnotíte tieto reakcie na úrovni rady. Ďakujem. Nemám tu požiadavku za GUE, či predsa len je, nech sa páči, nevideli sme vaše meno, nech sa páči, máte možnosť spýtať sa otázku. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. My si myslíme, že národy majú možnosť a právo ovplyvňovať svoju vlastnú budúcnosť. My nemáme právo vysmievať sa im, posmievať sa im. Preto by som chcel vedieť, že v porovnaní s tou situáciou pred pár mesiacmi, kde Európska rada a niektoré krajiny upreli Macedónsku a Albánsku právo na pokračovanie týchto rokovaní. Ako to teda hodnotíte teraz? Skôr tu teraz hovoríte o metodológii, o tom, ako my chceme pristupovať k týmto krajinám. Avšak vyhli ste sa samotnej podstate a podstata pre nás je to, že tento navrhované, tieto navrhované zmeny, pokiaľ ide o radu a pokiaľ ide o komisiu, nepomôžu týmto krajinám. Vy ste žiadali o podporu Európskeho parlamentu, ale nespomenuli ste, e, akú úlohu má zohrávať Európsky parlament. Chcete vy takúto úlohu parlamentu prideliť? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, takže to bolo prvé kolo otázok za politické skupiny a teraz by som navrhol, aby pán komisár sa pokúsil zodpovedať čo možno najviac tých otázok. Ďakujem veľmi pekne. Poprvé, boli tu viaceré otázky, ktoré sa týkali úlohy Európskeho parlamentu v tomto procese. Európsky parlament v tomto procese je skôr súčasťou politickej sféry, politického riadenia a teda prispieva a prispel už doteraz ak sa však pozriete na ten dokument a prečítate si, čo nájdete vo vzťahoch ku kontrole pro kroku, progresu v oblasti implementácie, tak uvidíte, že my chceme podporovať inštitúcie v rámci zmluvy o pridružení, asociačná rada, asociačná komisia a asociačný, asociačné výbory kde majú zastúpenie jednotlivé parlamenty. My chceme využívať tieto inštitúty stále viac, aby sme kontrolovali tie konkrétne výsledky priamo v teréne, pokiaľ ide o reformy. A v tomto kontexte kontakty na úrovni EÚ e a národných parlamentov sú kľúčové. Prečo? Pretože poskytujú nám tieto veľké množstvo práce a preto teda apelujem aj na vás, na tento parlament, aby ste mi pomohli a poskytli vaše vstupné informácie po tom, čo absolvujete takéto kontakty e, s týmito asociačnými grémiami, ako teda vy vidíte ten samotný vývoj v teréne a obraciam sa na vás teda aj v tom duchu, aby ste poskytli posolstva národným parlamentom, pokiaľ ide o veľmi citlivé reformy, ktoré sú potrebné, niekedy teda aj na úrovni ústavnej väčšiny. V tomto kontexte teda v plnej miere počítam s vašou podporou a bude to veľmi dôležitá úloha v rámci novej metodológie. Takisto početné otázky zazneli k téme Srbska a Čiernej hory. Niekto tu spomenul tlačové vyjadrenie, ktoré som podal. Tento parlament zdá sa, že funguje veľmi rýchlo. Áno, Srbsko a Čierna hora je už uprostred toho procesu vyjednávania, takže teraz sa budú pravidlá už ťažko meniť počas hry ani to nechceme. My zamýšľame to, že tá nová metodológia môže vniesť novú dynamiku do toho celkového procesu. Takže je tu možnosť tzv. opt-inu. Môžem uviesť príklad. Uvediem ten istý, ktorý som predniesol aj pretlačov, To je teda tá hospodárska, ekonomická súčasť tých rokovaní. Ak skutočne chcú urýchliť tie hospodárske reformy, tak môžu využívať systém klastrov na to, aby sa im to podarilo. A takýmto spôsobom by vlastne mohli uplatniť prístup opt-in pre tie konkrétne oblasti, ktoré sa týkajú klastrového systému. Takže využili by sme klastrovú metodológiu v týchto konkrétnych oblastiach. Takto by to fungovalo. A ohľadne toho jednoročného slubu, to tu takisto odznelo ako otázka, poviem to na rovinu. Je to skôr taká politická ponuka z našej strany, že teda v tých prípadoch, kde všetky reformy budú realizované, predtým, než sa otvoria tie klastre, alebo pred tým momentom, kedy sa otvoria tie klastre, tak tie rokovania sa budú týkať implementácie reform. Takže nebude to už o legislatívnej práci, ktorá ešte musí byť doriešená, ale bude sa to týka teda implementácie. A práve preto si myslím, že ak tu bude ochota angažovať sa účinným spôsobom zo strany krajín, ktoré chcú vstúpiť, mali by sme mať možnosť ukončiť tieto rokovania v priebehu roka. Ale to je iba ponuka, pretože to je priamo naviazané na výsledky tých reforiem, vrátane implementácie zo strany krajín, ktoré sa pripravujú na vstup. Príspevky za členské štáty, prečo to je dôležité. Z tých informácií a kontaktov, ktoré mám, je jasné, že tu je určité nerovnaké hodnotenie výsledkov priamo v teréne a práve kvôli tomuto nejednotnému hodnoteniu, aspoň pri dvoch príležitostiach, členské štáty nemali schopnosť dohodnúť sa na otvorení predstupových rokovaní. Boli tu mm, prekvapenia v poslednej sekunde a ja by som sa v budúcnosti chcel vyhnúť takýmto prekvapeniam. Chcem, aby sme mali všeobecnú zhodu ohľadne toho, čo sa deje v teréne, to znamená, mali by sme postupovať spoločne a to je práve veľmi dôležité. Toto môže vytvoriť dôveru vo vzťahu k týmto krajinám, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. A teraz otázka, že ako máme ukázať, že chceme alebo môžeme uzavrieť kapitoly. Toto je presne jedna z tých priorit, ktoré som ja podchytil v tomto dokumente. Mali by sme skrátiť tú metodológiu, ktorú máme v súčasnosti, kde máme teda 6 až 9 rokov rokovaní k dispozícii ohľadne jednotlivých kapitol. Za 6 až 9 rokov má krajina zvyčajne dve vlády, čo znamená, že veci sa vždy menia. Ak chceme ukotviť tie reformy, mali by sme konať tak, aby sa uzatvorili kapitoly skôr a podchytili jednotlivé reformy zmysluplnejším spôsobom. Potom môžeme hodnotiť ten pokrok v oblasti alebo v zmysle implementácie a nie e, sa tu baviť o nejakých odlišných legislatívnych krokoch. A ďalšie dve otázky, čo sa zmenilo od septembra. Nachádzame sa teda v, v uprostred procesu realizácie postupov, nielen pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré zažili problémy, ale týka sa teda všetkých kandidátskych krajín a poviem to, čo som povedal aj krajinám Západného Balkánu, aby sme pochopili tie prapričiny tých problémov a chcel by som riešiť práve tieto prapričiny na to, aby sme zvládli tieto ťažkosti a otvorili negociačné rokovania Myslím si, že ostatné otázky som zodpovedal. Ďakujem. Thank you, commission. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Neviem, či sa ponáhľate, ale máme ešte čas na druhé kolo, pretože tu mám celý zoznam. 15 minút máte, ale trošku neskoro ste prišli. Dobre, takže ja sa budem snažiť, aby sa dostali na rád e, čo najviac, e, e, čo najviac kolegov, čiže mm. <clears throat> pani Sovko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, ďakujem pekne. Toto je veľmi dôležité pre Chorvátsko. My máme viac ako 1 milión a 100 tisíc občanov Bosny Hercegovina majú chorvátsky pás a my máme veľké obavy, pokiaľ ide o situáciu občanov Európskej únie na druhej časti hraníc a preto by sme mali zriadiť a nastoliť trvalý mier a bezpečnosť na týchto hraniciach. Táto metodológia poskytuje Európskej únii v rozširovacom procese úlohu, ktorá nie je len v rukách komisie. Takže v budúcnosti očakávam, že parlament sa v tom bude viacej angažovať a vítame váš nový prístup. Ďakujem pani Zovko, teraz eh, pán Kiučok, eh, ktorý má na starosti eh, Severné Macedónsko. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám načrtli túto novú metodológiu. Dúfame, že to priniesie väčšiu účinnosť a dynamiku do celého procesu a že tam budú aj pre tento región výraznejšie výsledky. Ako povedala už Anna Fotigo, moja kolegyňa, my tu už máme pozitívne eh, signály čo očakávate ako výsledok možno, ehm, možno zo zagrebského samitu vyplynú pozitívnejšie výsledky? A čo nás trošku prekvapuje, áno, v oktobri sa nám to nepodarilo, ale môžeme zlyhať dvakrát? Podľa mňa určite nie. A ako chcete zabezpečiť, že ta, k tomuto zlyhaniu nedojde po druhýkrát? krát? Ja naozaj zdieľam váš prístup, ktorý sa mi páči, aby sme tieto kapitoly zoskúpili do klastrov, ale rýchlosť, čo k tomu poviete? Môžete nám zaručiť, že to urýchlite, aby sa tieto kapitoly zlúčili do tých tematických klastrov? Pán Karopo za skupinu inde. Ďakujem, pán komisár. No, v prípade rozširovania e, tento nový postup e, je určite užitočný, ale aj v prípade tých krajín, e, ktoré už sú v procese rokovania, by bolo vhodné túto metodiku prehodnotiť z Mlačená hora Srbska. No a od členských štátov E, sa požadujú veľké obete, pokiaľ ide o boj proti zmenám klímy a životné prostredie. Ja si myslím, e, že toto by sa malo očakávať aj od kandidátskych krajín, e, aby nezaostávali, keď sa pripoja. Uvediem príklad. 16 elektrární E, na západnom e, Balkáne e, produkujú viac znečistenia než 156 elektrární na území Európskej únie. Takže tie ekologické požiadavky by mali byť takisto striktné, aby sme takto mohli podporiť aj zelenú, zelený dohovor. Čaký, Mr. Lagodinský? Pán Lagodinský. A, pani Patrick. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako moji kolegovia už povedali, my podporujeme tento prístup, že sa bude rokovať v klastroch, to je aj v našom oznámení. Takisto vítame tú flexibilitu, ktorá umožňuje Európskej únii túto krajinu počas procesu podporovať a to zvyšuje šance na úspešnosť. Avšak predsa len je tu taký nová, novátorský prvok a to znížiť frekvenciu rokovaní, to spôsobuje u mňa otázky, pretože v niektorých závažných eh, prípadoch môže komisia navrhnúť zjednodušený postup. Môžete nám vysvetliť, čo to znamená? A potom kvalifikovaná väčšina to sa mm, týka toho návratu e, na tej procesnej prístupovej časovej osi. Takže to môže spôsobiť určité neistoty, ale aj správneho hľadiska teraz máme jednohlasnosť, keď chceme odhlasovať rozhodnutia, ale toto je vlastne, toto je vlastne krok späť. Toto je krok späť a či to nie je proti zmluve? To je moja otázka. A teraz pán Bilčík Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Ja si to naozaj veľmi vážim, toto oznámenie. A toto je naozaj dôležité pre rozširovanie Európskej únie. Mm, tu by sme sa naozaj mali posunúť vpred. No ja vítam túto novú metodológiu. Je dôležité, aby sme to komunikovali nielen tu medzi nami, ale aj vonok medzi partnerov, v tom regióne. Ja pôjdem v dohľadnej dobe do Srbska, Čiernej hory a budeme tu mať aj konferenciu o budúcnosti Európy. A ja si myslím, že toto by sme mali brať do úvahy, keď sa zamýšľame nad tým, ako čo najlepšie komunikovať rozširovanie Európy v následujúcich mesiacoch. Mám otázku. Kde vidíte možnosť zmierenia v rámci tejto spolupráci? Nemám na mysli hospodárske aspekty, ale historické aspekty. Ďakujem pekne, poslední štyria. Pani Gál. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán eh, komisár, za to, že ste prišli medzi nás. My všetci vieme, že Európska únia musí dokázať svoju dôveryhodnosť a toto je dôveryhodnosť v oboch smeroch a preto si myslím, že je e, na čase, že ste prišli veľmi rýchlo s takouto múdrou metodológiou k tomuto procesu rozširovania čo ja považujem za veľmi dobré a som naozaj šťastná, že sa to zameriava na to, aby sme vytvorili väčšiu dôveru v rámci tohto procesu. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby ten cieľ bol jasný, e, keď chceme dosiahnuť úspechov v týchto rokovaniach s Macedónskom a Albánskom čo najskôr, možno už v marci. Otázka však ostáva, ako to vnímate vy? či sú tieto členské štáty, či sú tieto štáty pripravené na vstup. A teda sú tu tie možnosti, ktorí sú už v tom pokročilom stá, štádiu, napríklad Srbsko, Čierna hora, ako to oni vnímajú. Ďakujem pán Lagodinský. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne, aké sú implikácie pre ďalších kandidátov na vstup, napríklad Turecko, či sú tam nejaké mimoriadne prípady na Západnom Balkáne a ako to vysvetlíme našim tureckým partnerom. Ďakujem pekne. A teraz pán Kobilius a pán Mandl. Ďakujem veľmi pekne. Áno, táto metológia je veľmi dôležitá a mohli by sme to vnímať naozaj pozitívne. Ja zopakujem otázku, ktorá tu už odznela, ale v takom širšom kontexte. My hovoríme o predvydateľnosti a to je dôležité pre tieto eh, krajiny žiadateľskej, ale tu ide aj o, eh, eh, o túto dôveryhodnosť vašej strany. Takže ako im to za, zabezpečíte, že začne sa rokovanie, teraz sa pôjde po katiloch, pretože momentálne tá predvídateľnosť je v tom, že mm, áno, z nejakých historických alebo nejakých iných dôvodov niekto nechce schváliť prístup a celý tento postup sa o, zastaví. Lukas Mandl Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Som veľmi vďačný za slovo. E, nemám právo na e, posledné slovo, ale je tu naozaj čas na domáce úlohy, aby sme, si, aby sme tieto rokovania odložili, ale musíme sa dohodnúť ešte pred zárebským summitom. V tejto novej metodológii je hospodárstvo, je tam ekológia, ale e, toto je ten európsky spôsob života a my vieme, že Srbsko e, Srbsko a Kosovo sú tak európsky ako Polsko a Francúzsko a toto ľuďom tiež e, chýba. Potom naozaj nebudeme zvyšovať dôveru tým, že budeme oddialovať tieto rokovania a a moja otázka je, koľko členských krajín eh, je potrebných na to, aby zastavili tieto rokovania. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je dôležité, že sa konečne posúva tento proces tej byrokratickej roviny je to teda politická voľba a takto ju treba vnímať aj zo strany Európskej únie aj kandidátskych krajín. Tento postup umožní viac jasnosti, pokroku, ale zároveň aj viac prebratia zodpovednosti zo strany všetkých zaangažovaných. To je zodpovedné. Ak sa robia procesy, treba si to uvedomiť. Ak sú tu určité kroky dozadu, treba z toho vyvodiť závery. Ja zdôrazňujem to, že sa tieto krajiny približujú, pokiaľ ide o právny štát. Nie sú to iba hodnoty, ktoré my máme na papieri. Máme už veľa kandidátov aj v Európskej únii, alebo máme takých v Európskej únii, ktorí sa nedržia právnych štátov. Nepotrebujeme to ešte viac podporovať. Čo je dôležité, je konkrétna realita priamo v teréne. Na záver by som chcela poukázať na to, že musíme byť obozretní, pokiaľ ide o zväčšovanie sa. My musíme byť schopní reformovať sa, nemôžeme príjmať nových členov do domu, ktorý nebude v poriadku a, a musíme urobiť eh, konkrétne kroky v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pán komisár. Prosím, zodpovedte na toľko otázok, koľko stihnete. Ďakujem, ja sa pokúsim zodpovedať na všetky otázky. E, poprvé, bola tu otázka o tom, ako môžem zaručiť pozitívny výsledok. No už nemôžem, nemôžem, to sa nedá. Som tu na to, aby som vás požiadal o vašu podporu aby sa nám to podarilo spoločne, bude to spoločná snaha parlamentu, rady a členských štátov. Nemôžem si ja uzurpovať právo na to, že mne sa to podarí. A ja preto žiadam všetkých, prosím všetkých, aby mi pomohli, aby ma podporovali v týchto rokovaniach, aby sme týchto rokovaniach pokračovali ešte pred zágrebským samitom. Čo nás to bude stáť, keď sa nám to nepodarí? Nuž, tie, toto bude veľmi e, bude nás to stať veľmi veľa, lebo už sme zlyhali dvakrát. Najprv to bola vláda, tentokrát ja nechcem, aby sme zlyhali ja nechcem e, sa vystaviť tomuto riziku zlyhania, takže urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa tomu vyhol. A táto rýchlosť nebude závisieť len odo mňa. My sme ochotní rýchlosť zvýšiť, keď ale aj oni na svojej strane zvýšia úsilie. Bez ich pričinenia my to neurýchlime. Srbsko, Čierna hora, klimatické zmeny. E, to je presne to, prečo bude Zagrebský summit taký dôležitý. Áno, toto sú veľké výzvy, ktorým čelí tento región a my im budeme pomáhať pri ich riešení. Ich finančná kapacita je nižšia ako naša. Čiže my najprv vyberieme zo zelenej dohody tie elementy, ktoré budú schopní implementovať rýchlejšie. Energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje, energie, obehové hospodárstvo a tak ďalej. Toto pomaly zavedieme, implementujeme ešte pred tým stretnutím, potom budú tieto členské štáty na správnej ceste. No a ešte tá téma, ako funguje reverzibilita, čo je to väčšina, aký mechanizmus a či je to právne e, v poriadku. Áno, je to právne v poriadku, pretože inak by sme to nerobili. No a tá zásada obrátenej kvalifikovanej väčšiny už je vo viacerých politických oblastiach. Pozrime sa na, to, na ten six-pack, two-pack. Potom tu máme Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Takže tá myšlienka je taká, že v súčasnosti Čierna hora a Srbsko eh, rokujú v rámci svojho Um, rámca a tu jedna tretina uh, štátov môže navrhnúť zvrátenie uh, týchto rokovaní, opätovne otvoriť rokovania buď v jednej kapitole alebo vo viacerých. No a potom sa bude hlasovať k tomu na rade v súčasnosti. Je to tak, že je to hlasovanie kvalifikovanou väčšinou teraz je to tak, kvalifikovaná väčšina, aby sa za takéto opatrenie hlasovalo, čo navrhujeme teraz, bude len komisia môcť iniciovať takýto návrh. Členské štáty tiež môžu navrhnúť oprávnenie komisii, aby toto spustila, ale keď komisia urobí takýto návrh, tak bude potrebná obrátená kvalifikovaná väčšina na zablokovanie. Toto je veľmi dôležitá páka v rámci tohto celého procesu, takže keď budeme vidieť, že sú tam naozaj signifikantné, veľké nedostatky, tak budeme konať veľmi rýchlo a veľmi jasne. Keď takéto oznámenie vydáme voči jednej krajine, pôjde o to, že ju najprv túto krajinu varujeme, že plánujeme takéto opatrenie uplatniť ešte predtým, než by sme ho priamo uplatnili. To nám bude nápomocné. Regionálna spolupráca, v metodológii je to popísané. My sme to na viacerých miestach už videli, že bez toho, že by sme sa zamerali na bilaterálne vzťahy v regióne. Nie je možné v rozširovaní pokračovať a na základe zagrebskej stratégie sa nám podarí prehlbiť túto regionálnu spoluprácu medzi týmito krajinami pretože celý tento plán sa týka celého západného Balkánu. To sa bude týkať nielen tých krajín, s ktorými sme v rokovaniach, bude sa to týkať aj Kosovo, aj Bosny Hercegoviny. Ako to prijímajú skeptici? Ja dúfam, že budú to vnímať pozitívne. Budem sledovať tlač a uvidíme, čo na to povedia na rade. Ako to príjmajú krajiny, keď som ja eh, navštívil tie dve krajiny, ktoré si robia najväčšie obavy. No, oni sú otvorené. Oni povedali, že urobia všetko preto, aby sa stali členmi Európskej únie. Takže oni čakajú na nás. A keď im vysvetľujem tie plány, tak oni sú ochotní, ochotní na to pristúpiť a jednoducho v tom pokračovať. To viem priamo od nich. Takže takto to vyzerá. No a dúfam, že aj na vysokej úrovni to bude potvrdené. Turecko. Keď sa pozriete na túto metodológiu, tak už v názve nájdete titul Západný Balkán. No a potom s tými emóciami. Tie môžu byť nápomocné, ale v poslednom čase sme mali toľko emócií, že ja som sa snažil tie emócie trošku utíšiť a vrátiť sa skôr k rozumu, aby sme opätovne naštartovali tieto procesy. A inak áno, máte pravdu. Oni sú Európania, tak ako my. A práve preto bude Zagrebský summit taký dôležitý. Týmto programom sa k nám dostanú oveľa rýchlejšie, ako sme to boli zvyknutí doteraz. Dobre, O minútku skončím, kolegovia. Dovolte mi, aby som to uzatvoril. Naša inštitúcia bude rokovať na komisijné návrhy, pokiaľ ide o západný Balkán a budeme e, sa zasadzovať za to, aby toto bolo e, prijaté na samite k západnému Balkánu. Ak už nemáte nič do bodu rôzne, tak končím toto dnešné stretnutie a všetkým ďakujem za účasť.